Takže budeme pokračovať. Nasledujúcovať bude vyhlásenie Rady a komisie v nadväznosti na dohodu o prístupení Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Prvým rečníkom je pán minister López Garrido. Máte slovo za radu. Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. Dnes v Atenách stratili život traja ľudia. Stratili vlastne to svoje prvé ľudské právo a to je právo na život. Išlo o výbuch násilia a toto je niečo, čo 100% odsudzujeme. Španielské predsedníctvo za radu by chcelo vyjadriť e, svoje poľutovanie a svoju sústrasť rodinám týchto ľudí. A keď hovoríme o ľudských právach, prístupenie k dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd je veľmi dôležité. A prvým právom je vlastne právo na život. Európska únia sa zakladá na európskych právach a počas svojho života v textoch, ktoré sa postupne schvalovali, tak sa neustále vyskytovala odvolávka na základné ľudské práva a slobody. A kulminácia tohto procesu je práve v Lisabonskej zmluve. Lisabonská zmluva na jednej strane začlenuje poprvýkrát v histórii Európy chartu základných práv občanov a občaniek Európy, a to záväzných, právne záväzných. A navyše hovorí inštitúciám EÚ, že Únia bude súčasťou dohovoru o ľudských právach. Takže stojíme pred kulmináciou celého politického, kultúrneho, právneho procesu únie v otázkach ľudských práv a Európska únia túto politiku dáva do centra, do srdca svojej pozornosti a politik. A podľa nás je, podľa nás je preto veľmi dôležité, že únia už začala s postupom, aby mohla podpísať Európsky dohovor o ľudských právach, čo znamená čo znamená podpísať e, teda dohody, prístup, e, mať zastúpenie v Európskom tribunáli. E, bude to zárukou pre práva európskych občanov a je to aj istým spôsobom priblíženie, konvergencia medzi právnymi poriadkami o ľudských právach, ktoré spolu nažívajú v Európe. Národných právnych poriadkov záruky vo všetkých krajinách, európskych krajinách, ktoré sú demokratické, ktoré rešpektujú ľudské práva. Európska únia a právny poriadok Európskeho spoločenstva a Európsky dohovor o ľudských, práv, čo je, ďal, ľudských práv, čo je um, ďalší právny poriadok, ktoré podpísali nielen členské štáty EÚ, ale ostatné krajiny Európy, ktoré nie sú členmi EÚ. Takže sa zúčastňujeme konvergencie týchto právnych poriadkov a vyjadrením toho bude podpis Európskej únie tohto dohovoru. 17. marca komisia predložila odporúčanie, aby sa začalo o prístupových rokovaniach únie k dohovoru. A rada od tohto momentu urobila všetko preto, aby sa urýchlili tieto rokovania. V rade pracuje pracovná skupina, ktorá sa venuje práve tejto téme a veľmi úzko spolupracuje s Európskou komisiou. Rada brala veľmi do úvahy všetky mandáty z protokolu číslo 8. To je e, právnická referencia, pokiaľ ide o účasť únie v kontrolných orgánoch Európskeho dohovoru alebo možnosti rešpektovania európskych kompetencií a kompetencií EÚ v týchto oblastiach a tiež potreba menovať e, sudcu na e, Európskom súdnom dvore sudcu za Európsku úniu a rovnako zastúpenie vo výbore ministrov v Rade Európy. Rada veľmi pozorne sledovala rozhovory a verejné vypočutia v marci tohto roku v parlamente a samozrejme berie do úvahy stanoviska Európskeho parlamentu a správu pána Chauregiho a pani Kingy Gala ďalších. Španielské predsedníctvo predpokladá, že rokovací mandát s Európskou radou to chvíľu bude trvať a bude to skôr technického charakteru, dosť komplikovaného. A dúfajme, že tento mandát dosiahneme a schválime ešte pred ukončením prvého pol roka tohto roka. Ďakujem, pani Reding. Ďakujeme za slovo. A vážení členovia, môj kolega Oli Ren už vyjadril svoje stanovisko a sústrasť zo strany komisie v nadväznosti na grécku katastrofu. Takže dovolte mi, aby som sa pozrela na to, ako budeme môcť postupovať ďalej v našej práci, pretože toto bude mimoriadne dôležité preto, aby sme uh, istým spôsobom skompletovali ten, celý tento systém základných e, e, práv v celej EÚ. A pristúpenie EÚ k dohode, e, teda dohoda o pristúpení Európskej únie k Európskemu dohovoru nie je vlastne opciou, je to vlastne nutnosť, tak ako to predsedníctvo veľmi správne vyjadrilo práve pred chvíľou. Ale toto pristúpenie je len jedným zo štyroch prvkov veľmi ambicióznej a veľmi komplexnej politiky v nadväznosti na základné práva EÚ. V prvom rade e, vstupom e, Lisabonskej zmluvy do platnosti charta e, základných práv je vlastne právne záväzná. Je to najnovšia kodifikácia, najmodernejšia kodifikácia ľudských práv na svete, pokiaľ ide o politickú zaangažovanosť nadväznosti na základné práva, pokiaľ ide o uh, samotnú um, uh, samotné právo a toto sú veci, ktoré samozrejme stanovuje uh, tento dohovor, ale charta zachádza ešte ďalej Hovorí sa o tzv. tretej generácii základných práv, o ochrane údajov, o garancii, pokiaľ ide o hodnoty a etiku. Tá úroveň ochrany, ktorú táto charta zabezpečuje, musí byť vždy aspoň taká vysoká, ako je samotný dohovor a v mnohých prípadoch vlastne siaha ešte nad dohovor. Po druhé, je tam vlastne presadzovanie e, základných práv ako e, priority štokholmského programu, kde sa stanovili vlastne strategické usmernenia, pokiaľ ide o oblasť e, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európe. Potom je tam aj vytvorenie nového portfólia, pokiaľ ide o spravodlivosť a občianstvo a toto vlastne poukazuje na to, že ako komisia, e, akú vážnosť, závažnosť pripisuje komisia tejto oblasti. A potom po štvrté je tam pristúpenie EÚ k samotnému dohovoru. Bude garantovať vlastne to, že akákoľvek osoba, ktorá bude tvrdiť, že je obeťou e, porušenia e, tohto dohovoru zo strany inštitúcie alebo nejakého orgánu môže vlastne takúto žalobu predostrieť e, Štrasburskému súdu a e, bude sa konať proti potom proti e, členským štátom. V politickom slova zmysle vlastne znamená toto pristúpenie to, že Európska únia naozaj potvrdzuje základnú úlohu, ktorú vytvára, základnú úlohu, ktorú tvorí vlastne tento dohovor v nadväznosti na rozšírenú Európu v Európskej únii. A pristúpením k tomuto dohovoru Európska únia vlastne prikladá patričnú váhu aj tomuto štrasburskému sú, systému a veciam, ktoré sú ešte nad ním. Ide tam aj o mimosúdne um, možnosti riešenia. To znamená, že sa plne vlastne podrobujeme tejto kontrole aj interne, aj externe. Ide o istú e, kredibilitu EÚ a o angažovanosť v oblasti ľudských práv. A v marci, e, keď e, komisia predložila rade rokovací mandát, povedalo sa jasne, že je potrebné isté garancie e, zachovať, pokiaľ ide o te, túto dohodu o pristúpení, pretože musíme zachovať špecifické charakteristiky a práva únie. A prirodzene, že rada brala e, v plnom rozsahu tieto požiadavky do úvahy. Chcela by som sa zmieniť, pani predsedajúca, len o dvoch týchto požiadavkách. Je celkom jasné, že pokiaľ ide o kompetencie a právomoci únie, tak ako sú definované v zmluvách, nemôžu byť ovplyvnené týmto pristúpením. A ustanovenia v tejto dohode o pristúpení o tom budú celkom jasne hovoriť a podobne. Aj pristúpenie Európskej únie nemôže ovplyvňovať situáciu jednotlivých členských štátov vo vzťahu k Európskemu súdu pre ľudské práva alebo k ich protokolom, respektíve e, k výnimkám. A preto by tieto rokovania mali zabezpečiť, že táto dohoda o pristúpení vytvára patričné záväzky, len pokiaľ ide o tento dohovor a akty a opatrenia zo strany inštitúcií, respektíve orgánov únie. Komisia sa snaží o to, aby sme hladko prešli do tohto systému, pokiaľ ide o tento európsky dohovor. A preto by vlastne e, toto prístupenie naozaj malo posilniť patričné charakteristické črty. Prístupenie však musí splniť dve požiadavky. V prvom rade, tak, tak ako som už povedala, špecifické charakteristiky práva Európskej únie, ktoré musia byť e, zachované Samozrejme, že ide o to, že e, musíme zachovať Európsky súd pre ľudské práva, čo je dôležitou záležitosťou. Na stole máme zaujímavé e, návrhy, ktoré ich cieľom je v podstate zaangažovať tento súdny dvor aj v nadväznosti na kompatibilitu, pokiaľ ide o Štrasburský súd, bez pred predchádzajúcich referencií. Toto sú pravdepodobne návrhy, ktoré by sme mohli chápať e, v takom slova zmysle, že by si to vlastne nevyžadovalo nejakú úpravu, nejakú zmenu e, základnej zmluvy, a toto si samozrejme vyžaduje e, veľmi dôslednú analýzu a rozpravu v rámci pracovnej skupiny. A viem veľmi dobre, že Mm, španielské predsedníctvo robí všetko preto, aby sa táto rozpráva naozaj konala. Samozrejme, že Európska únia musí byť považovaná za samostatnú samostatný právny subjekt a samozrejme, že sú tam aj zmluvné strany, ktorými sú členské štáty a ide v podstate o mechanizmus, ktorý nebol špecificky vlastne vymyslený pre tento účel, ale bol vymyslený pre jednotlivé členské štáty. A práve preto bude potrebný celý rad e, prispôsobení úprav práve v nadväznosti na špecifický charakter e, práva EÚ. Ide aj o tzv. mechanizmus korespondenčný. ide vlastne o to, akým spôsobom zapracovať e, toto právo. Európska únia e, bude mať právo pridať sa k patričnému konaniu ako tzv. spolu e, zodpovedajúci vtedy, keď proste ide o nejakú právnu otázku. A chcela by som počiarknúť to, že zástupcovia Európskej únie by sa mali v podstate by mali byť zastúpení v patričných orgánoch tohto dohovoru spolu s ostatnými zástupcami ostatných zmluvných strán. To by znamenalo, že napríklad súd, ktorý bude zvolený za každú zmluvnú stranu, bude vlastne jedným zo základných princípov. To by malo zase znamenať a zabezpečovať, že je to samozrejme, že každá strana je patrične zastúpená a každá zmluvná strana sa bude musieť zúčastňovať takýchto konaní. To znamená, že budeme potrebovať sudcu, tak povediať, na plný úvezok, ktorý bude konať za Európsku úniu a ktorý bude potenciálne môcť zasahovať do všetkých takýchto súdnych konaní. Pretože ak by to bol e, taký sudca, ktorý by konal len v prípadoch, ktoré e, by sa týkali Európskej únie, respektíve práva Európskej únie, e, takýto sudca by nebol dostatočne, dostatočným. A pokiaľ ide o to, ako by sa mal zvoliť takýto sudca, samozrejme, že patričné zásady by mali platiť aj v takomto prípade. To znamená, že e, by mal byť takýto sudca zvolený z troch kandidátov, ktoré predostrie Európska únia. My sme presvedčení, že patričný počet e, zástupcov z Európskeho parlamentu by sa mal zúčastňovať vlastne takéhoto parlamentného zasadnutia vtedy, keď príde k e, voľbe takéhoto sudcu, ktorý nás bude zastupovať pred Štrasburským súdom. Ďakujem veľmi pekne pánovi Garedimu a pokiaľ išlo o zasadanie e, komisie AFKO, naozaj e, to bolo veľmi zaujímavé. Ja som veľmi rada, že španielské predsedníctvo naozaj uprednostnilo práve e, túto tému a preto v podstate nám umožnilo to, že budeme môcť začať rokovať o pristúpení hneď po lete. A som presvedčená, že komisia ako aj rada budú plne informovať parlament o, o patričných krokoch. Vážená pani predsedajúca, myslím si, že nie je potrebné v takýto deň e, znovu počiarkovať, e, že aké sú dôležité vlastne tieto základné práva pre Európu a aké dôležité sú pre všetky tie akty, ktoré navrhujeme. A som presvedčená, že Únia nebude považovať za ťažké splňať normy, ktoré predpisuje tento dohovor, ale samozrejme, keď budeme konať v súlade s Európskym dohovorom, posilníme ochranu ľudských práv v Európe a tým myslím každého jedného človeka, ktorý žije v Európe. Veľmi pekne ďakujeme. Pani podpredsedajúca komisie, teraz máme rečníkov za jednotlivé politické strany za EPP. Pani Dianaku, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Plne podporujem vyhlásenie eh, pána Lópeza Garigu v mene španielského predsedníctva a takisto podporujem to, čo povedala komisárka Redingová. Chcela by som takisto pogratulovať eh, pani Gál a takisto pánovi Chauregimu a Tondovi za eh, tú správu a za prácu, ktorú odviedli. Pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a k tým protokolom implementuje to, čo je eh, stanovené v Lisabonskej zmluve. Rozširuje ochranu ľudských práv na všetkých občanov. To znamená, že je tu celoeurópsky systém zameraný na ochranu základných e, slobod a ľudských práv, ktorý pokrýva Európsky súd pre ľudské práva v Štrásburgu. že je zaručená vonkajšia ochrana alebo externá ochrana, ale EÚ takisto má aj e, externý vonkajší orgán ochrany v medzinárodnom meritku. A to je nápomocné aj vo vzťahu k tretím krajinám, pretože to bude znamenať, že EÚ dokáže zabezpečiť, že tieto krajiny budú takisto dodržiavať a rešpektovať ľudské práva. Diskusia, ktorá sa týka ľudských práv a základných slobod, e, pani e, predsedajúca, sa deje e, v čase, kedy traja pracovníci prišli o svoj život e, z dôvodu chovania extrémnych e, individuí počas demonstrácií, ktoré boli zorganizované za účelom protestov, e, protestovania proti opatreniam, ktoré prijímala grécka vláda v časoch hospodárskej krízy. Chcela by som aj ja vyjadriť sústrasť a chcela by som povedať, že naša politická skupina, naša strana by chcela prispieť k ochrane demokracie a k zaručeniu e, dobrého fungovania demokratických inštitúcií. Dámy a páni, my rešpektujeme tie peniaze, ktoré nám vyčlenili partnery v rámci Medzinárodného menového fondu a samozrejme prijímame na seba záväzok, že vykonáme tie potrebné zmeny tak, aby sme dokázali prekonať krízu, ktorá zmieta Grécko. My sme tou hlavnou opozičnou stranou a my e, odvedieme svoj príspevok a zaručíme, aby extrémistické vplyvy boli e, eliminované v rámci spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne, pani Janaku. A teraz eh, v mene socialistov a demokratov odozdávam slovo pánovi Havregovi a Tondovi. Dve minúty. Pani predsedajúca, keby som na jednu myšlienku mal eh, zhrnúť to, o čom dnes hovoríme, tak by som veľmi jasne európskym občanom povedal, že poprvýkrát budú mať tribunál, súd, ktorý bude zaručovať ich ľudské práva, ich základné slobody z oči voči EÚ, z oči voči im vlastným štátom, keď budú rozvíjať e, právo spoločenstva. Základná myšlienka. Nový súd, Štrasburský súd, je pred európskymi občanmi ako záruka toho, že právo spoločenstva a že aplikácia tohto práva v každom členskom štáte splňajú tieto minimálne záruky minimálne záruky, ktoré sú v srdci európskej myšlienky, minimálne záruky, ktoré sú v um, v pupočnej šnúre, e, ktoré sú civilizačným aspektom ľudskej dôstojnosti, dôstojnosti e, ľudí, ktoré sa konkretizujú v e, demokracii, v sociálnom práve a v sociálnych právach a právach a ľudských právach. Lisabonská zmluva nám dala príležitosť, že EÚ sformalizuje dohovor, ako správne povedala, teda dohovor základných slobôd, ktorá je najdokonalejšia doteraz vytvorená a núti nás, aby sme sa začlenili aj do Štrasburského súdu. A toto teraz schválime. Ja viem, že je tam aj veľa technických problémov, ale rád by som zdôraznil význam toho, že Európska komisia e, konala veľmi rýchlo a účinne stanovila konkrétny mandát, ktorý umožňuje postupovať v týchto rokovaniach. Pani Redingová, gratulujem vám k vašej účinnej a rýchlej práci, rovnako ako španielskému predsedníctvu. A budúci e, mesiac v máji na pléne schválime správu tohto parlamentu v tomto zmysle a rád by som vás požiadal, aby ste kontrolovali jeho realizáciu a spoluprácu pri veľmi zložitých, ale veľmi dôležitých rokovaniach pre Európu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Pani Wikström, dve minúty za liberálov. E, ďakujem pekne. Táto téma je téma, ktorá je už dlho súčasťou našej agendy a teraz e, toto pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod sa stáva skutočnosťou. To je veľmi dôležitý fakt a to znamená, že ochrana základných slobod e, je posilnená, dokonca doplnená. Občania v členských štátoch e, dostávajú lepšiu ochranu, pokiaľ ide o konanie Európskej únie smerom k ním a takisto, pokiaľ ide o oblasť e, ľudských práv, tak tu sa e, zvyšuje počet garancií. Pristúpením k Európskej únie, k Európskemu dohovoru dosiahneme lepšiu záruku nezávislosti a takisto dosiahneme nezávislú kontrolu základných e, slobod občanov. To je veľmi dôležitý krok. V Európe môže často vznikať dojem, že nedochádza nikdy k nejakým porušeniam základných práv alebo slobod, tak ako sme to svetkami v iných častiach sveta. Tu e, tie základné ľudské hodnoty a princípy tvoria kostru našich systémov. V rámci Lisabonskej zmluvy sú zakotvené je zakotvená sloboda, uvaž- sloboda vyjadrovania, všetky iné slobody, ktoré podľa všetkého sú dodržiavané, ale nie je to tak jednoduché a tak čierno-biele. Sú krajiny, ktoré, kde sa teda deje porušovanie na týchto základných práv a deje sa to v EÚ. A my často e, s založenými rukami e, prihliadame ako sa takéto porušenia dejú. Preto je nevyhnutné, aby došlo k takémuto pristúpeniu tak, aby e, základné slobody a práva e, občanov boli chránené. A síce v súlade e, s týmto dohovorom. Pretože je fakt, že aj v našich členských štátoch ešte stále zostáva veľa roboty a veľa práce. A my musíme odviesť tú, tú našu robotu a musíme si naozaj upratať pred vlastným právom tak, aby sme zlepšili situáciu. Ďakujem pekne, chcem poprosiť kolegov, aby sa pridržali rečníckého času. pretože nás čaká ešte veľa vecí dnes. Pani Hautala, minúta a pol. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je mimoriadne dôležité, aby sme považovali ľudské práva ako niečo, čo je samo o sebe e, dôležité, ale ja ako predsednička e, podvýboru pre ľudské práva, keď oslovujeme nejaké tretie krajiny alebo sme s nimi v kontakte, napríklad dnes som sa rozprávala s Maročanmi a bola som rada, keď som mohla konštatovať, že Európska únia zdôrazňuje dôležitosť rešpektovania ľudských práv na vlastnom území. A nie je len, e, neprednáša len nejaké takéto prázdne prednášky smerom k tretím krajinám pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv jasne znázorňuje, že sme ochotní vystaviť naše kroky a naše aktivity dohľadu a dozoru nezávislých pozorovateľov zvonka. Máme takisto eh, komisárku, ktorá je zodpovedná za túto konkrétnu oblasť pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv nevyrieši problém obrovskej práce, obrovského množstva práce, ktorému čelí Európsky súd pre ľudské práva. Je tam strašne veľa nevyriešených eh, prípadov a my musíme sa rozhodnúť, ako s tým naložiť. Takisto sú tu protokoly, ktoré sa týkajú mučenia, rasizmu a eh, justičnej efektívnosti a tým, eh, tým by mala EÚ takisto podpísať. Pán Zjobro, Zajcer, e minúta. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni. Podpísanie e, dohody o pristúpení Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd je niečím, čo má obmedzujúc svoju dôležitosť, pretože toto samozrejme bol dohovor, ktorý vždy predstavoval istý štandard v Európe a v európskom Eh, kom práve vždycky v podstate figuroval a takisto bol zastúpený v eh, patričných členských štátoch. Samozrejme, že môže proste prísť eh, k tomu, že Európsky súdny dvor a Európsky súd pre ľudské práva budú istým spôsobom si konkurovať v nadväznosti na tie žaloby, ktoré sú týmto súdom predpí, predkladané. A samozrejme, že je potrebné nerobiť isté chyby, pretože pokiaľ ide o zvykové právo, to pravdepodobne e, bude v podstate vystavené i s systému skrutíniu a budeme si musieť uvedomiť, že vlastne e, toto bude môcť fungovať proti európskym inštitúciám a budeme musieť sa zamyslieť nad tým, ako tieto súdy vlastne e, fungujú. Prosím vás veľmi pekne, buďte takí láskaví, pridržiavajte sa rečníckého času. A teraz e, od nezaradených, za, za nezaradených pani Morvaj 1,5 minúty. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo. Ja nie som expertkou na ľudské práva, ale čo má pridanú hodnotu, hlavne v nadväznosti na ochranu základných e, práv a ľudských práv, je to, že Únia pristupuje k tomuto dohovoru až v čase, keď už e, mnohé členské štáty k tomuto dohovoru pristúpili. Dovolte mi, aby som a hovorila o niekoľkých prípadoch, pretože tí ľudia, ktorí v podstate sa nepohybujú v tejto oblasti, to možno nebudú správne chápať. Samozrejme, že existujú e, isté veľmi dôležité nástroje z tohto hľadiska. To je Európsky dohovor o ochrane ľudských práv. A to je dokument, ktorý patrí vlastne, tak povediac, pod Európsku e, pod Radu Európy, pretože e, ak by niekto porušil tento dohovor, tak sa človek môže obrátiť na e, súd Rady Európy. Ide o súd pre ľudské práva. To je možnosť a o tom vieme všetci. Všetci občania EÚ majú túto možnosť. Neviem, že či eventuálne sedí tu niekto v tejto miestnosti, kto by nepoznal niekoho, kto by sa neobrátil na takýto súd, pretože samozrejme, že každý sa na takýto súd môže obrátiť e, v prípade, ak e, v podstate nemá možnosť už e, nejakým spôsobom presadzovať svoje práva v svojej vlastnej krajine. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz pani Gál, dve minúty. Veľmi pekne ďakujem, vážení kolegovia, vážená pani komisárka. Myslím si, že máme veľmi dôležité momenty pred sebou a tento, táto rozpráva je mimoriadne dôležitá. Pred niekoľkými rokmi sa uh, zdalo byť um, nemožným o takýchto záležitostiach hovoriť a dnes vlastne hovoríme o mandáte komisie a o pristúpení k tomuto európskemu dohovoru. Ten, o tomto dokumente sa vlastne rozhodlo pred 60 rokmi a tento dokument celkom jasne stanovuje, že vlastne môže občan sa postaviť proti vlastnému štátu a žiadať o svoje práva. Pani komisárka povedala veľmi správne, že od decembru je právne záväzná aj charta základných práv. Je to vlastne dokument, ktorý vlastne sa spája s touto ochranou ľudských práv. Toto je dohovor, ktorý posilňuje túto chartu a charta vlastne rozširuje tento dohovor. Ja si myslím, že je veľmi dôležité to, aby sme pristúpili k týmto dokumentom. Veľmi dôležitou otázkou je vlastne, že akú pridanú hodnotu toto prináša pre občanov EÚ a práve preto by som v svojom stanovisku v podstate chcela povedať, a celkom jasne toto bolo podporené aj zo strany výboru LIBE, že by sme mali počas rokovaní spraviť všetko preto, aby skutočne toto bola dodatočná, pridaná hodnota, ktorú bude toto e, pristúpenie EÚ e, k tomuto dohovoru predstavovať. A samozrejme, že existujú ešte ďalšie otázky, ktoré je potrebné si objasniť počas rokovaní napríklad e, v akom vzťahu vlastne budú vzájomne tieto jednotlivé e, súdy. A takisto je veľmi dôležité, aby e, súd pre ľudské práva bol zreformovaný a súčasne v, súčas, v tom istom čase, keď vlastne bude pristupovať Európska únia k, e, k tomuto dohovoru. Samozrejme, že toto je istým spôsobom experiment, ale to by nemalo znamenať, že to, čo dobre v podstate fungovalo, bude e, teraz ohrozené. Ten, toto pristúpenie bude úspešné vtedy, keď tí ľudia, ktorí sa budú môcť obrátiť na inštitúcie, ktoré im vlastne už aj dnes stoja k dispozícii a musíme dať pozor na to, aby sme v rámci tejto našej angažovanosti nevyliali dieťa spolu s vodou z vaničky. Som toho názoru, že e, naozaj prežívame veľmi dôležité obdobie a že sme si zvolili skutočne tú správnu cestu a preto by som sa chcela obrátiť na komisiu a na radu, aby podpisovali, e, podporovali túto angažovanosť a aby v tomto duchu aj konali. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani Gal. Rád by som vám povedal, vy ste prvá maďarská kolegyňa, ktorú vidím od správy, ktorú sme práve obdržali, že náš kolega a priateľ, pán Pál Šmit, bol zvolený predsedom maďarského parlamentu. Musím vám povedať, že nám bude veľmi chýbať náš kolega a priateľ Šmid, ale poprosil by som vás, aby ste jej mu formálne postupili našu gratuláciu. Som presvedčený, že svoju úlohu na čele Maďarského parlamentu vykoná vynikajúco. A teraz má slovo na jednu minútu pani Flašiková Beňová. Veľmi pekne, krátko sa pripájam ku gratulácii. A budem sa teraz venovať téme,

Ďakujem pani Beňovej. A teraz na jednu minútu má slovo pán Michalský, Migalský, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán predseda. Európska únia je založená na rešpektovaní ľudských práv. Je to jeden z tých eh, najpodstatnejších aspektov inštitúcií, Ale zdá sa mi, že hovoríme príliš veľa o ľudských právach e, pre e, našich občanov. E, pani Beňová sa o tom zmienila, pani Vikstremová o tom hovorila. Myslím si ale, že nerobíme dostatok toho, čo spomínala pani Hautala. A síce nezaručujeme to, že ľudské práva sú rešpektované aj mimo územia EÚ. Nemyslím si, že tam robí EÚ dostatok. Vítam pristúpenie Európskej únie k dohovoru. Myslím si, že to povedie k lepšej, lepšiemu súladu a lepšiemu rešpektovaniu a presadzovaniu ľudských práv na území EÚ je však dobre pripomenúť si, že s poskytovaním nových práv by sa nemalo spájať aj isté obmedzovanie slobod. Uvedomujem si, že toto je téma na akademickú pôdu, ale každopádne je to veľmi podstatná vec a tak eh, poslanci parlamentu, ako aj eh, sudcovia si musia byť toho vedomí. Minútu má teraz kolegyňa Vertman. Ďakujem pekne. Drahé kolegyne, kolegovia, Lisabonská zmluva, článok 6, eh, predpokladá, že EÚ pristúpi k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobod, čo znamená posilnenie základného právneho systému tento dohovor je mimoriadne dôležitý, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv a základných slobod v Európe. E, príslušnosť takémuto právnemu systému e, by posilnila základné práva občanov EÚ, pretože tým získajú ďalší právny prostriedok v prípade, že budú mať pocit, že dochádza k porušovaniu ich základných práv. Pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru vnímam ako veľmi pozitívnu vec, pretože takýmto spôsobom to povedomie o dôležitosti základných práv bude posilnené a takisto dôveryhodnosť EÚ v súvislosti s jej vonkajšími vzťahmi bude zvýšená. Ďakujem pekne. Ďakujem kolegyni. A na dve a pol minúty má slovo pán Třaskovský. Ďakujem pekne. V prvom rade dovolte mi poďakovať obom spravodajkyniam Kinge Gál, ako aj Ramondovi Atondovi takisto aj komisii predsedníctvo Mušas Gracias za to všetko. Keď sme hovorili o e, pristúpení EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a hovorili sme o tom e, už v posledných 10 rokov, ak sa nemýlim, bolo tam veľa obáv, že bude dochádzať ku konkurovaniu vzájomnému medzi Európskym súdom pre ľudské práva a Európskym súdnym dvorom v princípe sa budeme stretávať s istými problémami, pokiaľ ide o právomoc e, súdnu. A že autonómnosť Európskeho súdneho dvoru e, môže byť istým spôsobom spochybnená. Ale myslím si, že to, čo sa nám podarilo dosiahnuť v našej práci, je, že sa dostávame do situácie, v rámci ktorej tieto dva súdy môžu byť komplementárne, môžu sa doplňať. Snažíme sa všetkými e, možnými silami predísť nejakému byrokratickému uvažovaniu, a dochádza tu k dobrej, teda k takej spo, dobrej existencii týchto dvoch systémov paralelne. Súdny dvor sleduje judikatúru súdu pre ľudské práva aj opačne. Myslím, že ten systém existuje dobre a nie je tu konkurovanie si nejaké nezdravé a takéto obavy boli rozptýlené vo veľkej miere. V nedávnom rozsudku, ktorý dobre poznáme, Bosforus, Európsky súd pre ľudské práva konštatoval, že nie je potreba opätovne sa zaoberať týmto prípadom, pretože EÚ ako taká e, poskytuje primeranú mieru ochrany ľudských práv. Tu potom vzniká otázka, prečo vlastne potrebujeme. A to položili túto otázku kolegovia, ktorí tu sedia. Áno, potrebujeme to. A prečo? Nie len e, z dôvodu nejakého symbolického významu, ktorý je takisto dôležitý, ale je evidentné, že to bude na prospech celému systému ochrany ľudských práv EU a že to získa vyššiu kredibilitu v očiach občanov, e, ktorí budú požívať ochranu aj z úrovne EU, a nielen z úrovne členských štátov. Musí byť ale zaručené efektívne justičné, justičné preskúmanie. Je treba zabrániť napríklad situáciám, keď nebude možné žalovať nejaký orgán EU. A to, to, že je možné v rámci tohto dohovoru tak spraviť, tak to je vec dobrá. Samozrejme, na to, aby sme nepodkopávali eh, kredibilitu tohto systému, budeme eh, potrebovať lojálnosť. Preto v prípadoch, kedy bude akt spadať do eh, právomoci únie, tak by sme to nemali posúvať na súd pre ľudské práva a mali by sme zabezpečiť, aby ten systém bol robustný a dobre fungoval. Chcel by som nakoniec poďakovať komisii za to, že stanovila generálne riaditeľstvo pre túto oblasť. Ja som si čítal, keď som bol mladý, články známeho autora o ľudských právach. A ten hovoril o tom, že keď nebude nejaká implementácia, keď nebude follow-up na úrovni komisie, tak sa nám nepodarí túto oblasť e, posilniť. Takže vďaka vám to teraz máme a dúfam, že sa to zlepší a že takisto bude mať aj kvalitnejšiu ochranu ľudských práv, ako je tomu v súčasnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz na dve minúty kolega Šogor, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Som naozaj potešený, že Európska únia e, týmto pristúpením k e, takémuto dohovoru, ktorý je jedným z principiálnych dokumentov, ktorý sa týka ochrany ľudských, e, ochrany ľudských práv, robí ďalší krok k posilneniu tejto záležitosti v rámci EU a že sa takýmto spôsobom zasadzuje za ochranu ľudských práv. Nesmieme ale zabudnúť, že v oblasti ochrany ľudských práv Rada Európy predbieha vlastne v mnohých aspektoch a preto by som chcel apelovať na komisiu, aby preskúmala e, možnosť pristúpenia k takémuto e, dohovoru Rady Európy a aby vypracovala nejaký inventár e, tých dohovorov, ku ktorým je možné ešte pristúpiť, aby takýmto spôsobom prispela k zlepšeniu kvality právnych úprav, ktoré sa týkajú ochrany ľudských práv. Dúfame, že takýmto spôsobom sa naozaj z EU stane oblasť slobody, bezpečnosti a práva. Pri takýchto výsadách alebo takýchto výdobytkoch, ktoré sa týkajú ochrany ľudských práv, tu musíme zohľadňovať aj tie špecifickosti, ktoré sa týkajú regionálnej a lokálnej úrovni a takisto menším. Táto dohoda stanovuje minimálne štandardy, ktoré sa vzťahujú na ochranu práv menšín. Všetky členské štáty EÚ sú zároveň aj e, členmi Rady Európy a väčšina z nich podpísala e, dokumenty, ktoré boli menované predtým a boli takisto ratifikované. Čiže ten európsky právny systém by mal byť e, rozšírený prijatím dodatočných protokolov a dodatočných dohovorov. Ďakujem. Ďakujem. Posledný rečník bol pán Šogor a teraz uzatvárame rečníkov, ktorí sa napísali, pri, prihlásili vo vlastnom mene a teraz začíname so spontánnymi vystúpeniami, teda kde bude predseda očami vyhľadávať rečníkov. Máme šiestich prihlásených, hoci máme limit 5 minút, ale každého poprosím, aby ste sa fakt obmedzili len na jednu minútu. Ako prvá pani Bačesku. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani komisárka. So vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy máme záruky pre pristúpenie EÚ k dohovoru o základných ľudských právach. Štrasburský súdny dvor bude zárukou rešpektovania ľudských práv pred aktami EÚ. To je o to významnejšie, že členské štáty presunuli na EÚ veľké oblasti svojej kompetencie a zvrchovanosti, ale ja dúfam, že to nebude ohrozovať princíp autonómnosti a samostatnosti. Tento mm, Súdny dvor bude najvyšším súdom pre všetky súdne spory. EÚ podpísala doho Európsky dohovor v roku 1993. V rumunskej ústave je článok, kde sa hovorí, že ustanovenia týkajúce sa ľudských práv majú prioritu pred vnútornou legislatívou. Ďakujem. A teraz má slovo pán Tabajdy, nech sa páči. Vážená pani komisárka, považujem to za veľmi dôležité, že Európska rada, ktorá má vlastne funkciu, ktorá je patrične e, fungujúca a aj kontrolovaná zo strany in, ostatných inštancií, že bude zohrávať vlastne úlohu, pokiaľ ide o e, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobod. Samozrejme, že e, Rada Európy zohráva patričnú úlohu, ale politicky v podstate je to niečo, čo stále leží na pleciach Európskej únii. O tom hovorila pani Gál hovorila o precedenčnom práve, o zvykovom práve o judikatúre a tak ďalej. A toto sú samozrejme prostriedky, ktoré e, sa v európskom práve vlastne neuznávajú. Ale samozrejme, že máme rámcový dohovor e, Európskej e, Rady Európy o menšinách a nesmieme zabúdať na to, že približne 60 ľudí, ktorí žijú v Európe, žijú ako menšiny. Ďakujem, pán predsedajúci. Rád by som pogratuloval pánovi Chauregimu. A tie, sú to veľmi dôležité inštitucionálne aspekty, ktoré vyplývajú z pristúpenia EÚ do dohovoru o ochrane ľudských práv a pre základné práva. Už pred tromi desaťročiami Európsky, Európska komisia a parlament schválili viaceré uznesenia, ktoré žiadali toto pristúpenie. A teraz, keď máme spoločenstvo, ktoré je zložitejšie, 27 členských štátov, nikto o tom diskutuje. A zhoda s týmito princípmi, to je aj e, základ politickej zhody a identity EÚ. A keď sa tieto dostanú do krízy, sú tu politické problémy a tiež ekonomické obhajovať všetky ľudské práva a základné slobody za akýchkoľvek okolností a bez váhania. To je pracovať za posilnenie demokracie, za pokrok a znamená to tiež úplne vytlačiť akékoľvek prejavy násilia alebo totalitarizmu. A to, nezabúdajme, to bol prvý význam a zmysel návrhu a myšlienky únie. To musí byť náš cieľ a smer a žiadam radu a komisiu, aby za to pracovali a ospravňujem sa, pán predsedajúci, ale rada by som pripomenula a vydala teda, pripomenula si a vyjadrila polutovanie nad obeťami v Grécku. Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd je jedným z pilierov, pokiaľ ide o právo týkajúce sa ľudských práv v Európe a je inšpirované hodnotami Európskej únie a ich e, zakladateľmi. A po mnoho rokov a e, práve tento súd Rady Európy v podstate urobil toho veľmi veľa v nadväznosti na tých ľudí, ktorých práva boli porušované. V poslednom čase však e, celý rád rôznych e, rozhodnutí e, viedlo k istým otáznikom, pretože napríklad minulý rok prešlo k veľkej vlne diskusí v nadväznosti na to, že sa mnohí ľudia postavili proti tomuto rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva v nadväznosti na Eh, kríže, ktoré eh, mali byť eh, v učebniach, v školách. A samozrejme, že takéto nesprávne chápanie ľudských práv to je niečo, čo by sme nemali pripustiť v budúcnosti. Ďakujeme veľmi pekne, pán Kalinovský, vážený pán predseda. Európsky parlament pri mnohých príležitostiach prijal návrhy rozhodnutí, ktoré odsudzovali porušovanie ľudských práv po celom svete. A predsa musíme povedať, že my, Európska únia, nie sme schopní si poradiť s jasnými porušovaním ľudských práv v našich vlastných štátoch. V poslednom čase Litovská komisia pre etiku odsúdila nášho kolegu Tomaševského kvôli tomu, že položil otázku predsedovi Barozovi v nadväznosti na menšinové práva. Neviem, že či pristúpenie k tomuto dohovoru v takýchto veciach pomôže, pretože potrebujeme mať ďaleko vyššie e, postavené normy, pokiaľ ide o práva menšín, ako máme vlastne e, v tomto rámcovom dohovore o ochrane e, menšín. Ďakujeme. Teraz dávam slovo pánovi Papáloj. Poňal... Papa, Nikolaj. Papa Nikolajovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V prvom rade by som chcel vyjadriť e, úprimnú sústrasť nad tým faktom, že traja grécky občania stratili, e, prišli o život v Grécku e, v rámci pokojného protestného pochodu, ktorý organizovali ľudia, ktorí bojujú za lepšiu slobodu. Boli tam antidemokratické a extrémne eh, individuá, ktoré krutým spôsobom ukončili život troch občanov. Je to skutočne irónia, že dnes vlastne hovoríme práve o preš- rozšírení a prehlbení tohto systému, ktorý ochraňuje ľudské práva, ľudské práva európskych občanov. A teraz vlastne uh, hovorím o tom, že vlastne ho, diskutujeme o dohode o prístupení Európskej únie k Európskemu dohovoru o ľudských právach. I keď tento súd v Štrasburgu dobre funguje a chceme zabezpečiť e, to, že ľudské práva sú skutočne e, srdcom Európy, Myslím si, že hlavným e, heslom by mala byť solidarita. Solidarita medzi členskými štátmi, solidarita medzi ľuďmi, solidarita, ktorú potrebujeme nevyhnutne v Grécku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ukončujem catch the eye a teraz uzavrieme rozpravu k tejto téme. Ako prvý v mene rady pán López Garido, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Takmer všetci poslanci a poslanky, ktorí vystúpili, preukázali svoju podporu podpisu EÚ, EU, Európskeho dohovoru o ľudských právach. My zdieľame ich názor a rád by som spomenul dve vystúpenia, ktoré sa mi zdali, že ukazovali nejaké pochybnosti alebo dokonca odpor k tomuto podpisu, pretože si mysleli, že to bolo nebezpečné pre kompetencie EÚ, tak ako to hovoril pán Ziobro alebo že to bolo nepotrebné, ako spomínala pani Morvajová. Rád by som odpovedal im obom. Pokiaľ ide o argumenty pána Siobra, nie je žiadny problém v tom, že by štrasburský tribunál sa mohol vmiešavať do kompetencií EÚ. To nie je jeho cieľ. Navyše to hovorí aj Lisabonská zmluva, protokol číslo 8 a tam je jasné, že preto sa nemenia kompetencie u e, inštitúcií EÚ a nie je ani žiadny problém, dokonca ani v témach, ktoré sa rozpracovávajú v pracovnej skupine, pokiaľ ide o ten mechanizmus obžalovaného, teda EÚ plus členský štát, keď je nejaké odvolanie, odvolanie sa alebo postúpenie na e, tento štrasburský súd. A tiež je tam téma vyčerpania súdnych postupov predtým, než sa postupí na luxemburský súd. Skôr než, skôr než pôjdete na Európsky súdny dvor ľudských práv, aby e, samozrejme neboli žiadne pochybnosti, že tento súdny dvor nebude zasahovať do kompetencií členských štátov. Jedine bude konštatovať, že či došlo k porušeniu Európskeho dohovoru ľudských práv. A argument pani Morvaj, ktorá hovorí, ja môžem ísť proti rozhodnutiu a môžem ísť na Európsky súdny dvor pre ľudské práva. Na čo potrebujem, aby Únia podpísala takýto dohovor? Ja si myslím, že je to veľmi jasné. Európska únia má svoje kompetencie, ktoré nemajú členské štáty. EÚ má nielen kompetencie, ale navyše tieto aj navyšuje. EÚ sa zmenila na inštitúciu, ktorá príjma rozhodnutia vďaka smerniciam, nariadeniam právnickým rozhodnutiam, ktoré môžu narušiť ľudské práva. A preto smerovanie EÚ k čím ďalej silnejšej inštitúcii ukazuje, že je potrebné, a takto hovorí Lisabonská zmluva, že je potrebná existencia toho istého, čo existuje v členských štátoch, teda to pristúpenie k dohovoru. Aj Únia musí v tejto logike spadať pod jurisdikciu tohto súdu a tejto inštitúcie. História tohto súdneho dvora pre ľudské práva bola veľmi pozitívna pre ľudské práva osôb v Európe. Európsky dohovor o ľudských právach, to je text, ktorý tento tribunál aplikuje, je relatívne starý, z roku 1950. Tiež sa podpísal v Ríme potom sa doplňal niektorými protokolmi. Je dosť starý tento text, napriek tomu e, e, tom bola bohatá jurisprudencia, ktorá rozšírila jurisprudenciu e, mm, viacerých súdov v členských štátoch a priniesla aj spoločnú doktrínu a o čo vlastne ide, aby sme do budúcnosti správnym spôsobom interpretovali tieto ľudské práva. Podľa mňa je preto plne, preto plne odôvodnené, že EÚ podpíše tento dohovor a navyše, že bude obraňovať nielen občanov členských štátov, ale aj občanov, ktorí prichádzajú z mimo EÚ a ktorí majú štatút cudzincov, pretože Európsky dohovor o ľudských právach ochraňuje akúkoľvek osobu, ktorá je v jurisdikcii členského štátu a ak tá jurisdikcia a tie rozhodnutia, ktoré príjma ich nejakým spôsobom sa tejto osoby týka, teda môžu to byť aj osoby, ktorí nie sú štátni príslušníci členských štátov EÚ a budú chránení týmto dohovorom. Sme s uspokojením skonštantovali, že je tu konsenzus, že je potrebné ísť ďalej e, s rokovacím mandátom, ako to predložila Európska komisia Pán Chauregi naznačil, že bude stretnutie v Európskom parlamente a rád by som pogratuloval jemu aj pani spravodajky Ningal v, tomto, tomto, v tejto téme aj pánovi Predovi. A ešte cieľom španielského predsedníctva je, aby sa tento mandát schválil na základe textu, ktorý zaslali komisii. tak tento mandát, aby sa schválil v Rade ministrov, teda v Rade pre spravodlivosť za vnútorné záležitosti 4. júna. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pánovi Lópezovi Garidovi a uzatváram rozpravu k tomuto bodu s vystúpením pani podpredsedničky Európskej komisie, pani Vivian Reding. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem vám, pán predseda. Dovolte mi, aby som začala tým, e, že poviem, že veľmi súhlasím s tým, čo práve e, poskytlo španielské predsedníctvo ako odpoveď niektorým členom parlamentu, pretože nechcela by som to opakovať, asi by som povedala to isté. Dovolte mi, aby som sa poďakovala členom parlamentu, e, ktorí sa zúčastnili veľmi pozitívnym spôsobom tejto rozpravy aby počiarkli dôležitosť e, základných práv, ktoré sú základom Európskej únie. A na to, aby sme posilnili tieto základné práva pre každého občana to v podstate môže predstavovať len pokrok e, v nadväznosti na to, čo považujeme za skutočné práva, e, za skutočné hodnoty našej Európskej únie. Chcela by som sa poďakovať hlavne dvom spravodajcom, ktorí odviedli veľmi dôležitý kus práce na to, aby Európsky parlament e, súhlasil so základným mandátom, ale ten základný mandát, tak to tu odznelo, v tomto parlamente je vlastne len začiatkom, pretože musíme rokovať a tieto rokovania celkom určite budú trvať pomerne dlhé obdobie a keď ukončíme tieto rokovania, potom príde e, proces ratifikácie, ktorý budeme musieť e, zahájiť. Pán predseda, myslím si, že ešte veľmi častokrát sa budem musieť vrácať s radosťou e, do vášho parlamentu a predkladať správu o tom, ako vlastne situácia vyzerá, aký pokrok sme dosiahli, aké sú problémy a aké sú riešenia. Som presvedčená hlboko o tom, že členovia parlamentu nám pomôžu v tom, aby sme dosiahli spoločný cieľ, ktorým je Európa hodnôt a práv. Vystúpenie bez mikrofónu pána predsedajúceho a nasledujúci bod programu vyhlásenia Rady a komisie